Fajerským ostrovom. Ale oni potom opustili rokovací stôl. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Týmto končíme tento bod. Ideme na ďalší bod nášho programu. Európska agentúra pre bezpečnosť sieti a informácií, správa Chichester. Spravodajca má 4 minúty, nech sa páči. Uh, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, kolegovia, táto správa sa týka agentúry, ktorá súvisí s bezpečnosťou informácie, informačných sietí. Je to už tretia alebo štvrtá snaha o zadefinovanie úloh, cieľov a poslania tejto agentúry. Ja by som sa tu chcel veľmi pekne poďakovať svojim kolegom, tieňovým spravodajcom, pre všetkým kolegovi Ellerovi za jeho kolegy, e, konštruktívnu podporu a pomoc pri príprave tejto správy. Chcel by som sa predovšetkým poďakovať aj pani komisárke za podporu a konštruktívny prístup k tomuto problému, s ktorým e, sa pasujeme, chceme zabezpečiť väčšiu efektívnosť tejto agentúry. A zároveň by som chcel pochváliť aj írske, cyperské, dánske, polské, maďarské predsedníctva, pretože všetci sa snažili rokovať, vyrokovať podmienky tohto nariadenia. Kolegom v parlamente poviem len toľko, že ak si pozrú text nariadenia v súčasnej podobe, tak uvidia dôkazy našej práce, Eh, pozmeňujúcich návrhov parlamentu, pretože významným spôsobom sme prepracovali tento text a Uh, som presvedčený o tom, že sme ho zlepšili. Takže táto agentúra je teraz v lepšej pozícii a bude vedieť lepšie obstať v budúcnosti. To je veľmi dôležitá téma. Bezpečnosť sieti a informácie je dôležité, aby sme mali naozaj efektívnu Európsku agentúru uh, v tejto problematike predefinovali sme kompetencie, ciele, úlohy, ako som už povedal. Zaviedli sme výkonnú radu ako vedenie agentúry a podľa nás to zlepší fungovanie agentúry. Predefinovali sme zodpovednosti správnej rady a takisto sme zvýšili zodpovednosť agentúry predsedu rady výkonného riaditeľa, ktorí môžu prísť do jednotlivých výborov Európskeho parlamentu a zložiť účty e, obrazne povedané, alebo môžeme ich brať na zodpovednosť. E, Zavedli sme tu ustanovenia pre OLAF a dôr auditorov, aby mohli zabezpečiť to, že agentúra bude niesť väčšiu zodpovednosť za svoju činnosť a je tu ešte veľmi, ďalšie veľmi dôležité opatrenie, e, ktoré sa týka e, toho, e, že um, kancelária tejto agentúry bude v Grécku na pevnine. Možno, že o tom neviete, ale sídlo tejto agentúry je na Krete je to krásne miesto, ale možno trošku nepraktické, čo sa týka dopravy a komunikácie so zvyškom Európy. Stanovili sme sedemročnú lehotu na fungovanie agentúry, pevné obdobie a e, prehodnotenie práce agentúry po piatom roku funkčného obdobia. A myslím si, že so všetkými týmito opatreniami sa nám podarilo odviesť dobrý kus práce a pripraviť agentúru na to, aby lepšie zvládala požiadavky a výzvy bezpečnosti, siete a informácií, tzv. kybernetickej bezpečnosti v nadchádzajúcich rokoch. A tým pomôže únie Unii z pripravenosti, posilnenosti, eh, posilnej kapacity, zlepší spoluprácu medzi súkromným a verejným sektorom, umožní lepšiu spoluprácu s tretimi krajinami a dali sme tejto agentúre aj väčšiu flexibilitu, aby mohla riešiť problémy. O niektorých e, z nich ani len nevieme, ako budú v budúcnosti vyzerať. Takže môžem túto správu odporučiť parlamentu. Ďakujem pekne. Pani komisárka Krus. Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto nariadenie svedčí o tom, že je rozumné nikdy sa nevzdávať, keď ste presvedčení o tom, čo robíte, že to dáva aj zmysel. A tu by som chcela pochváliť za dobrú prácu vďaka postoju parlamentu, rady. Máme dohodu na podporu nového nariadenia o agentúre ENISA. Je tu nový mandát nielen nový mandát pre agentúru, ale mandát, ktorý je jasný na 7 rokov a naozaj by som sa zo srdca chcela poďakovať pánovi Čečestrovi, spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom tejto problematiky. Odviedli sa množstvo práce a uvedomujem si, že zoznam predsedníctiev ktorým musíme byť vďační, ktorý spomenul aj pán spravodajca, je naozaj jedným zo signálov o tom, že sa jedná o problematiku, ktorá bola do detajlov prediskutovaná. Komisia je presvedčená o tom, že je veľmi dôležité, aby agentúra ENISA pokračovala vo svojej činnosti a to efektívnym a operatívnym spôsobom. Na tom vlastne začala celá táto diskusia. Hovorím o nedávno zavedenej európskej stratégii kybernetickej bezpečnosti. K tomu potrebujeme agentúru ENISA, tak aby mohla zabezpečiť bezpečnosť a odolnosť siete informačných systémov. Ak na začiatku fungovania agentúry ENISI to tak až jasné nebolo, teraz je jednoznačne jasné, pani predsednička, že ENISu potrebujeme. A som rada, že po dlhých diskusiách a naozaj dlhých, ktoré boli veľmi dlhé. Neverím na uh, nesmrteľnosť, ale niekedy človek potrebuje byť nesmrteľný, aby sa dostal úplne na koniec celého procesu. Aspoň sme chvíľami mali taký pocit. Bolo to ťažké, ale dopracovali sme sa k tomu a teraz máme nový mandát, ktorý má moje požehnanie a teraz môžeme stavať na existujúcich úspechoch tejto agentúry. Eh, okrem iného, mimochodom aj, sú to také veci ako celoeurópska kybernetická bezpečnosť, práce s tretimi krajinami, analýza svetových hrozieb, zverejnenie osvedčených postupov v kľúčových oblastiach a samozrejme nový mandát umožní agentúre ENISA zohrávať kľúčovú úlohu v oblasti bezpečnosti sieti a informácií e, tým, že bude mať e, pobočku na, um, v Grécku, nielen na ostrove Kreta, bude efektívnejšia a um, môžeme sa spoliehať na jej podporu. Tu nehovoríme iba o, o verejnej inštitúcii, ale hovoríme o spolupráci so súkromnými inštitúciami, ktorí môžu viac získať od ENISA. Predsedníctvo potvrdilo, že rada schváli dohodnutý kompromisný text, takže teraz sa tešíme a očakávame vaše hlasovanie zajtra, ktorým sa uzavrie tento prvý bod. Myslím si, že máme sa za čo poďakovať. Enisa má budúcnosť, Enisu veľmi potrebujeme a v konečnom dôsledku teraz je vo veciach jasno, jasno aj ľuďom pre ľudí, ktorí pracujú v agentúre ENISA. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. A pani Hauk tá tu nie je, takže pokračujeme ďalším rečníkom za politické skupiny. Pán Eller, EPP, dve minúty. Vážená pani predsednička, vážená podpredsednička Kres, vážený pán spravodajca, vážení kolegovia, tieňoví spravodajcovia. sa nie je cieľom e, ako takým potrebujeme diskutovať, aj keď na začiatku išlo o veľkú výzvu pre spoločný trh, išlo o slobodu občanov, išlo o slobodu novej digitálnej generácie. To, čo môže agentúra e, ENISA dosiahnuť, je to, aby sme mali európske know-how, aby sme mali európsku spoluprácu a možno aj spoluprácu s tými členskými krajinami, ktoré v tejto oblasti nie sú až tak ďaleko, aby sme hovorili o potrebách. Agentúra musí byť e, základom stratégie, napríklad e, aj nové centrum v rámci Europolu. Potom je tu aj smernica, o ktorej hovorila komisárka o kybernetickej bezpečnosti. Ja myslím, že Európsky parlament počas ťažkých rokovaní jasne naznačil, že nejde iba o túto agentúru, ale aj o e, význam kybernetickej bezpečnosti v našich spoločnostiach nešlo o nejakú konfrontáciu s komisiou. Ja sa chcem poďakovať komisárke za osobnú angažovanosť. Chcem sa poďakovať aj za inteligentné, strategické, humorné e, vedenie tohto spisu zo strany pána Čičestera. Nejde iba o otázku sídla a organizácie, ide o skutočne základný kameň európskej stratégie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Takže sa chcem poďakovať všetkým kolegom za angažovanosť. Keď budeme hovoriť o kybernetickej smernici, myslím, mm, že budeme mať ďalší nástroj, ktorý potrebujeme na to, aby sme sa mohli s touto témou aj vysporiadať. Ďakujem. Per il gruppo SD l'onorevole Zicau. Eh, SAD, eh, pani Tikau, minúta. Commissioner. Având în vedere importanța... Ďakujem pekne, pán predseda. E, bezpečnosť e, informácií a sieti je veľmi dôležitou témou a preto EÚ potrebuje silnú, stabilnú agentúru a to dlhodobo. Ako tieňová spravodajkyňa si myslím, že čo sa týka agentúry ENISA články 2 a 3 sú tie najdôležitejšie. Hovorí sa v nich o cieľoch a o mandáte tejto agentúry. Táto agentúra totiž to bude zohrávať e, dôležitú úlohu pri uplatňovaní e, legislatívnych e, ustanovení v oblasti bezpečnosti sieti a informácií. Agentúra taktiež bude musieť prispieť k zvýšeným kapacitám v členských krajinách, e, teda kapacitám odholenia, odhalenia problémov a nedostatkov informatických sietí. Preto je dôležitý dostatočný rozpočet, ktorý zaručí autonómiu agentúry a väčšina zamestnancov by sa mala priamo podielať na e, plnení mandátu tejto agentúry. Táto agentúra bude zohrávať aj medzinárodnú úlohu a preto by som chcela, aby ten názov ostal nezmenený a aby e, mohla existovať dlhšie ako 7 rokov. Valian. E, ďakujem, Alde. Valian, dve minúty. E, ďakujem. V prvom rade by som chcela zablahoželať spravodajcovi, pánovi Čičestrovi, za jeho neoblomnosť, za jeho vytrvalosť, eh, pokiaľ ide o eh, zabezpečenie skutočnej rozpravy eh, ohľadom tejto správy. Niektorí si možno spomenú, že návrh komisie siaha do roku 2010, čo znamená, že konečne budeme hlasovať po troch rokoch intenzívnych rokovaní medzi radou a komisiou o tom, čo je vlastne úspešný výsledok. Nestáva sa často, že dochádza k riešeniu tých skutočných problémov a že skutočné politické problémy sú riešené nad rámec tých tabu a nad rámec tých uh, záujmov, ktoré tu majú. A pán čičester eh, spravil z tejto správy o Enise eh, zapálenú debatu ohľadom toho, čo je efektívne riadenie a čo je naj, nákladov najlepšie riadenie. Enisa je vlastne takým milníkom vo svojej povahe a to je naozaj eh, vítané v časoch krízy a v časoch obmedzených prostriedkov a dúfam, že to bude zdrojom inšpirácie nový styčný e, úrad, ktorý má sídlo v Atenách, je kompromisom a dúfame, že priláka e, profesionálov s vysokým profilom, ktorí budú pracovať pre agentúru a s posilneným mandátom teraz ENISA disponuje prostriedkami, ako zabezpečiť, že sa stane e, významným hráčom na poli počítačovej bezpečnosti. Musím povedať, že bol na čase dať istú podstatnú úlohu tej agentúre, aby mala väčšiu efektivitu, pokiaľ ide o riešenie počítačových hrozieb vidíme, že partnery v Spojených štátoch e, navyšujú prostriedky, ktoré smerujú na obranu v tejto oblasti a nie je pochybnosti o tom, že skutočnú vojnu je možné viesť aj v počítačovom priestore. E, táto správa je dôkazom, že je možné spochybniť e, tézu alebo hypotézu business as usual zo strany Európskeho parlamentu a takéto spochybnenie by malo byť štandardom, ak chceme efektívnejšie európske inštitúcie, ktoré sa budú viac orientovať aj na dosávanie výsledkov. Eh, ďakujem pekne za zelených. Eh, pani Anders do minúta. Um, tak, eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička Chcela by som sa poďakovať eh, spravodajcovi, pánovi Čestrovi, za jeho prácu. Chcela by som sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom za všetku eh, pomoc eh, počas posledného roka. A ďakujem aj pani komisárke Kresovej. Ďakujeme za vašu prácu, pokiaľ ide o ENISu. Je tu veľa otázok ohľadom tejto agentúry. V konečnom dôsledku agentúra má zozbieravať informácie ohľadom sieti a ohľadom bezpečnosti informácií a robí to ako nikto iný. E, myslím, že opatrenia v budúcnosti zjednodušia jej prácu. E, každopádne bezpečnosť e, sieti je politickou oblasťou pomerne teda zrodila sa len nedávno a ešte stále sa snažíme riešiť, kto musí byť pred kým chránený, akým spôsobom. Veľa úloh je tu, ktoré sa týkajú zbierania informácií, pokiaľ ide o ENISu. Minulý rok prichádzalo veľa žiadostí predovšetkým. Neviem, či by sme možno nemali preskúmať tú situáciu čo požadoval konkrétne parlament e, v súvislosti s Enisou, čo máme robiť a čo máme vlastne posilniť, aký moment, aký element. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz za Angue Angorakas e, minúta a pol. E, ďakujem pekne. Nejde o otázku, či bude sídlo v Aténach, Heraklione alebo Den Hagu, alebo Den Hagu. Ide oveľa viac o tú otázku akým spôsobom sú tu obhajované záujmy monopolov. Nariadenie, ktoré je predložené, len zostruje tú situáciu. Je to dokonca ešte horšie ako to, čo pôvodne navrhovala komisia. ENISA eh, je používaná na účely policajného dohľadu Ide tu vlastne o boj proti terorizmu na úrovni e, únie, hlavne ide o zabranenie e, útokov teroristických v počítačovom priestore a ide o ochranu údajov, e, ktoré sú podstatnej povahy. Čiže tu nás sú vytvárané technologické predpoklady pre kapitalistické systémy v Európskej únii, Europol, Eurojust. Ide o to, že aj súkromné spoločnosti, súkromné firmy, ktoré napríklad vyrábajú zbranie alebo ktoré dodávajú software, sú súčasťou tohto procesu a to v kontexte vnútorného trhu. Ide tu samozrejme o trh e, miliardový. Opäť e, sa tu dostáva do popredia ten charakter únie aj v tejto veci. A je nevyhnutné, aby sme tu začali ten triedny boj aby sme sa konečne oslobodili od kapitalizmu a aby skutočne produkčné faktory, výrobné faktory boli e, znárodnené. a teraz ďalší, pán Cukalas, e, minúta a pol. E, ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Obávam sa, že zastupujem iné e, stanovisko, inú pozíciu ako spravodajca. Myslím si, že tu nepripisujeme Enis e, takú dôležitosť, ako by si zasluhovala, je jasné, že tá najväčšia priorita nespočívala v tom, aby sme e, nejakým spôsobom zakotvili e, fungovanie tejto, tejto agentúry. Prvým prvoradným cieľom bolo vlastne presunutie toho sídla z Heraklionu z Kréty, lebo to nebolo praktické. Nešlo v prvom rade o otázky bezpečnosti počítačovej agentúry E, keď sa hovorilo o tom, že nemôže byť takáto agentúra, nie je tam na EÚ, e ale myslím si, že je tam, e, je to stredisko vedy, je tam veľmi známe centrum aj pre inovácie a pre výskum. Neviem, či o tom viete. Ide o agentúru, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť sieti. Je to veľmi dôležitá agentúra z pohľadu Európskej únie ide o to, aby sme vyvinuli tlak aj zo strany úradníkov, pokiaľ ide o presun tohto sídla z Kréty. Hovorí sa o tom, že verejné prostriedky únie sú e, takto e, míňané zbytočne takýmto spôsobom, ale myslím že nie je správne takéto, takéto výhrady smerovať na agentúru. Čiže ja musím hlasovať proti návrhu pani predsednička z tých dôvodov, ktoré som spomenul. Ďakujem pekne. E, pán Cukalas? Pán Drucas, pardon. E, ďakujem pekne. Enisa je mimoriadne dôležitá a mm, aj v budúcnosti samozrejme naďalej bude dôležitá. Ale grécka vláda sa dostala pod výrazný tlak, e, pokiaľ ide o túto agentúru, preto je ťažké e, naozaj si predstaviť e, fungovanie tejto agentúry paralelne z dvoch sídiel. Je mm, škoda, že tu vzniká takýto obraz aj z pohľadu Grécka. My sa dostávame do istých takých kliešťov finančných, ale Heraklion bol tým pôvodným sídlom, neboli to Atény a teraz e, sa tento detail stáva rozhodujúcim z pohľadu toho, že má prísť presunutiu agentúry do Aten. E, je tu nejaká e, nákladová analýza, ide o náklady na dopravu, ktoré vznikajú v takomto scenári dvoch sídiel. Naozaj je to polutovania hodné, že sa to takto deje, hlavne keď si vezmeme, aké posolstvo tým vysielame v časoch finančnej, finančnej krízy. Musíme teraz preukázať odvahu a postaviť sa a proti tým tendenciám zbytočného mrhania prostriedkami a robiť to efektívnejšie. Minútu je 30. Teraz pán Van Nistelrooy na minútu a pol. Ďakujem pani predsedníčka, vážená spravodaj, vážený pán spravodajca. Bezpečnosť sieťa a informácií je zásadná otázka našej informačnej spoločnosti. Kybernetický zločin je čím ďalej tým prítomnejší. Ukázalo sa, že v mojej krajine 10 miliard eur spôsobuje práve e, počin tačová kriminalita. Bola dotknutá aj banka ING minulý týždeň. Išlo e, hlavne o peniaze, ale ide aj o dôveru v našej systémy zo strany občanov. ENISA je teda dôležitým aktérom v EÚ. Naše siete musia byť zdravé, odolné, takže situácia sa musí zlepšiť. Je tu napríklad e, národná kontrola. Treba účinne bojovať proti počítačovej kriminalite a otvorilo sa aj stredisko v Hagu, vo vnútri Europolu. Ja sa pýtam, koľko stojí, bude stáť to presídlenie do Aten. Aten. Sú na to vyčlenené prostriedky a e, potom o 5 rokov sa má hodnotiť. Ja však e, čakám hodnotenie po troch rokoch. A my ako Európsky parlament musíme do tohto hodnotenia byť zapojení. E, nejde totiž to o nejakú záruku. E, pán Čičester, e, diskutovať to je veľmi dobré, ale neviem, či sme si istí, že sme pripravení na ten vývoj, ktorý nás určite čaká v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Teraz pán Kalfin na minútu. Ďakujem pekne pani predsednička, pani komisárka. V prvom rade chcem povedať, že som spokojný s prácou spravodajcu, blahoželám mu. Ide o trialóg, na ktorý sa dlho čakalo a konečne sa skončil. E, počítačová bezpečnosť je určite čím ďalej tým dôležitejšou témou v posledných rokoch digitálna ekonomika sa nebude môcť úplne rozvinúť a nebude dôvera v odolné siete a v odolné informačné systémy. A preto naozaj potrebujeme vidieť celý kontext a taktiež vidieť angažovanosť inštitúcií do zabezpečenia bezpečnosti. E, teší ma návrh, na ktorom pracuje komisia, tá kybernetická stratégia a aj tá smernica, ktorou sa bude zaoberať Európsky parlament. Chcel by som mať však ambicioznejšiu smernicu pre agentúru ENISA. Chcel by som, aby ENISA nemala obmedzený mandát, aby mohla lepšie pracovať a e, venovať sa otázke

ale v dobe hospodárskej krízy musíme dbať aj o transparentnosť a eliminovanie zbytočných nákladov a preto zastávam názor že tento úrad by sa mal presunúť volá sa enisa a mal by sa presunúť do bruselu. ďakujem. Ďakujem pekne. Vážený, vážená pani komisárka, kybernetická bezpečnosť je ústrednou otázkou, predstavuje veľkú hrozbu pre EÚ. Máme tu čerstvú stratégiu Európskej komisie a východiskom je to, že každá členská krajina sa snaží zvládnuť tie útoky a brániť sa a spamätať sa z prípadných úspešných útokov. Mali by sme spoločne e, rozmýšľať e, nad posilnením tejto kybernetickej bezpečnosti aj vďaka ENISE. Treba preto hrozby riešiť aspoň čiastočne na európskej úrovni. Týmto nariadením vytvárame systém ochrany, najaktuálnejšej ochrany sieti. Kybernetická bezpečnosť môže e, ohroziť účinnejšie ako tanky a preto treba napríklad hlavne dbať na siete dodávok energií a treba taktiež e, ochraňovať verejný sektor a súkromné firmy. Teraz pani Anciu. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, v prvom rade by som chcel e, poblahoželať pánovi Čičesterovi a chcel by som privítať aj dohodu, ktorá bola dosiahnutá na predlženie od tohto mandátu, pretože sa domnievam, že bezpečnosť informačných sietí by mala byť prioritou pre celú Európsku úniu vzhľadom k hospodárskym, sociálnym a ostatným škodám, ktoré útoky v týchto sieťach môžu predstavovať. ENISA je jediný orgán, ktorý má e, skúsenosti Mm, súvisiace s bojom proti takej, takejto hrozbe a preto si myslím, že jej právomoci by mali odrážať túto realitu. Je veľmi dôležité, aby ENISA bola schopná podporovať e, vývoj e, bezpečnostných sietí a koordinovať ich e, rozvoj, pretože si myslíme, že unitárny prístup teda na úrovni Európskej únie je nevyhnutný. Niekedy je totiž dôležité na európskej úrovni vytvoriť alebo teda

technické a prístrojové zabezpečenie zariadení a programov na zhromažďovanie a analyzovanie dát systémov včasného varovania musia byť schopné vysporiadať sa s dynamicky sa meniacimi bezpečnostnými hrozbami a preto myslím si by sme mali k e, ďalšiemu mandátu tejto agentúry pristupovať s väčšou vážnosťou a pozornosťou. ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom bude pani Pán predseda, ako členkou Medzinárodnej pracovnej skupiny vítam predloženie e, e, tohto dokumentu. Je to jeden z prvých textov, ktorý podľa novej dohody e, bude schválený. Rada by som bola za obe sídla agentúry, čiže jedno sídlo v Herakleóne Heraklione II v Atenách a chcem poradiť komisie a vyzvať i tento parlament, aby e, zvolili riešenie, ktoré bude funkčné. Nemôže tomu to fungovať tak, že má budovať infraštruktúru na danom mieste. Práve tu sa ukazuje, že takáto agentúra, že dať e, e, takúto agentúru na miesto, ktoré sa nedá na ostrov, kde je ťažký prístup v zime. Ak chceme pracovať e, s takouto agentúrou, musíme skutočne e, stanoviť e, primerané sídlo. Ďakujem pekne. Ďakujem, dámy a páni. A teraz by som chcel odovzdať slovo pani komisárke, pani Krús. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážený pán predsedajúci, vážení, vážené poslankyne, poslanci padlo tu viacero otázok a spochybnení. A ja by som chcela povedať, že ak to teda môžem povedať v jazyku, ktorému rozumiem najlepšie, teda po holandsky, a e, keby som teda mohla povedať, to je také príslovie, že e, no v angličtine sa to v podstate povie, že čajník obvinuje, e, obvinuje kotlik, že je čierny. Tu v podstate máme v Európe akési dva druhy demokracie. Jedna demokracie sídli v Štrasburgu, druhá v Bruseli. Že? A pre mňa je to trocha... No, vy napríklad fungujete s dvomi sídlami celkom dobre. Hej? Takže mňa jednoducho nikdy nenapadlo, že by ste vy ako parlament, ako inštitúcia mohli fungovať nejak zle, alebo že by ste mali mať problémy s tými vašimi dvomi sídlami. Čiže e, s takýmto usporiadaním prichádzajú aj isté výhody a ja by som chcel uzavrieť, že každý rečník, ktorý dnes prehovoril, e, v podstate podporil význam takejto agentúry, takéhoto orgánu. A e, výzva, pred ktorou dnes stojíme a ktorú spomenuli viacerí vážení poslanci, je tá, že vieme o konkrétnych prípadoch e, porušenia bezpečnosti alebo teda porušenia zabezpečenia na sieťach a vieme, sa predstaviť, vieme si predstaviť, že tých prípadov musí byť o mnoho viac, takže tá hrozba je skutočne veľká a my na ňu musíme byť dostatočne pripravení. Dnes sa zdá byť možné e, e, zabezpečenie istej budúcnosti NISI a je potrebné, aby sme pri e, tomto rozhodovaní dali tejto agentúre dostatočné páky, dostatočné právomoci na vykonávanie svojej činnosti. A toto bola aj moja otázka vlastne na začiatku. E, podľa mňa by táto agentúra mala fungovať efektívne, aby efektívne využívala prostriedky daňových poplatníkov. A je to otázka, ktorú v podstate si kladete aj vy. Otázka je, ako presvedčiť tých najtalentovanejších, aby Eh, išli pracovať pre túto agentúru. Konštruktívna spolupráca medzi radou, eh, parlamentom a komisiou je tu, dá sa povedať, najdôležitejšia a zdá sa mi občas aj ohrozená a ja eh, dúfam, že dnes budeme môcť uzavrieť túto ságu a bude to koniec úspešný a pozitívny. A pre tých z vás, ktorí ešte stále váhajú, by som chcela pripomenúť, že sú tu aj isté konkrétne fakty a skutočnosti. Ja som si istá, že po tom, čo preskúmate e, fakty, tak e, zistíte, že jednoducho nie sú žiadne e, protiargumenty, že v štúdiách sa dokázalo, že celkové zvýšenie účinnosti, ktoré môže dosiahnuť až 50%, áno, 50% v niekoľkých oblastiach, ktorými sa zabráni sa, teda toto je reálne dosiahnuteľné číslo, ďalej, je možné usporiť 352 e, e, tisíc eur, čiže e, v horizonte tých rokov, ktoré by agentúra mala fungovať, sú to milióny eur. A z hľadiska toho biznis modelu, ktorý bol zvolený, ten prístup je veľmi inteligentný. A ja len chcem podotknúť, že ja sa takto nechválim sama. Nie je to môj návrh, je to návrh, ktorý bol vypracovaný mnohými rozumnými ľuďmi a v prípade Enis jednoducho dáva zmysel, aby boli e, oddelené, teda, aby bola oddelená tá operatívna činnosť a e, činnosť, ktorá sa zaoberá výskumom alebo analýzami a správou celej organizácie. Takže toto rozdelenie dáva zmysel a popri tom e, každý, kto to popiera, jednoducho nevidí isté fakty, a ja si myslím, že mm, toto riešenie podporujú aj e, štúdie, ktoré boli vypracované. Takže ja by som sa týmto chcela poďakovať tým, ktorí podporili toto naše riešenie, a to osobitne spravodajcovi a tieňovým spravodajcom, respektíve tieňovému spravodajcovi, ktorý je momentálne na tomto zasadnutí. Toto je um, príležitosť pre Enisu, aby svoju činnosť robila správne a aby aj v budúcnosti mohla naďalej poskytovať e, služby, ktoré od nej očakávame. Ďakujem vám veľmi pekne, pokračuje predsedajúci. Pani komisárka, záverom by som chcel ešte odovzdať slovo e, pánovi Čičestorovi na e, záverečné slová. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi poďakovať všetkým kolegom za ich príspevky v tejto diskusii. Najmä chcem vám poďakovať za to, že ste boli uh, ku mne milí a tí, ktorí majú e, iný názor, tak vyjadrili ich dôvod. Chcem povedať, že je to uznanie toho, ako významná otázka je bezpečnosť e, sietí, preto veďme vypočutie a vypočujeme si novú štúdiu komisie. E, mali sme novú, stanu, ktorú, novú štúdiu, ktorá viedla k istým záverom Eh, môj záver je, že je veľmi dôležité diskutovať tvárou v tvár s kybernetickými expertmi tejto agentúry. Žijeme v modernom, vyspelom technologickom svete, ale napriek tomu sa nedá vynahradiť kontakt e, tvár face to face, najmä keď hovoríme o otázkach dôveryhodnosti a dôvernosti v bezpečnostných záležitostiach. To je preto dôležité posolstvo z tohto hearingu. A pokiaľ ide o túto štúdiu, rád by som povedal, že nám dali šesť takých hlavných oblastí názvov pre zamyslenie a dve z nich hovorili EU inštitúcie sú ohrozené. A boli uvedené dva príklady. EU inštitúcie nie sú imúnne. Poskytli 12 odporúčaní, z ktorých 8 bolo akceptovaných a zakomponovaných do textu. A tie mimochodom zahrňali tiež e, založenie úradu e, v Atenách, teda sídlo úradu v Atenách a potom niektoré neboli akceptované a niektoré sú ešte otvorené. E, ide o to, že našou obavou bolo, aby táto, našim cieľom je, aby táto agentúra účinnejšie mohla riešiť výzvy a problémy, ktoré existujú a tiež veci, o ktorých ešte nevieme. Uh, E, ktoré nás budú čakať e, v budúcnosti. A zabezpečili sme legislatívny rámec e, pre túto agentúru, aby mohla lepšie fungovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, dámy a páni. Rozpráva je ukončená a hlasovanie bude zajtra o 12. hodine. Of... Budeme pokračovať ďalším bodom na programe.